Dear colleagues, can I ask coordinators whether... Vážení kolegovia, chcel by som sa spýtať koordinátorov, či máte pocit, že prítomní sú všetci kolegovia a môžeme začať eh, hlasovať. Áno, pani Manesku. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som eh, vás a kolegov poprosiť, či ste dostali posledné Eh, ústne pozmeňovacie návrhy k textu, takže nie je potrebné, aby som ich eh, prečítala. Nemusíme ich väčšinou eh, čítať. Bola odpoveď pani predsedničky. Takže pýtam sa koordinátorov, myslíte si, že môžeme začať hlasovať? You, you feel secured, okay. Dobre, takže máte pocit, že všetko je v poriadku. Takže vítam všetkých kolegov, začneme s hlasovaním, ale ešte predtým by sme si otestovali, či fungujú naše hlasovacie kartičky. Takže otváram hlasovanie. Hlasujeme. Ukončujem hlasovanie. Voted. Well. nehlasovali všetci, lebo je tu rozdiel. tých počtoch, tak neviem, či má niekto problém. Vy nemáte kartičku. Dobre, takže budeme vás pripočítavať. Vychádzam teda z toho, že každý má hlasovaciu kartičku okrem Joachima Celera, ktorého budeme pridávať k e, hlasom. Takže začíname hlasovanie. Začneme s bodom 8. E, správa pani Manesku Ide tu o tú e, regionálnu politiku EÚ. E, ja mám e, dojem, že pani Manesku by sa chcela vyjadriť na úvod, alebo iba bolo to všetko, čo ste povedali predtým. Dobre, takže máme tu 61 pozmeňovacích návrhov a mm, podarilo sa nám vytvoriť 7 kompromisných pozmeňovacích návrhov, ktoré vzýšli z rok a začali by sme teraz hlasovať. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? zdržali sa e, prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, to je tiež prijaté. A teraz pozmeňovací návrh číslo 17. Ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti nemu? Nie. Takže eh, hlasujeme o jeho pozmenenej forme. 17 eh, teda za, proti, žali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Eh, návrh 20. Za? proti, držali sa jasne prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmevací návrh 27. Ústny pozmevací návrh je k nemu. Je niekto proti tomuto návrhu? Ak nie, tak hlasujeme o ňom v jeho pozmenenej podobe. Za, proti, zdržali sa prijaté. 28. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, to bol ústny pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatí, 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. 34 tu máme teraz, je tu pozmeňovací návrh, je niekto proti nemu, ak nie, tak hlasujeme o ňom v jeho pozmenenej podobe za, proti, zdržali sa, prijatý. 35 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 39. Tu je tiež ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti nemu? Nie. Takže v pozmeňovanej podobe hlasujeme za, proti, zdržali sa, prijatý. 40. za, proti, zdržali sa, prijatý. 41. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Takže v pozmenenej podobe za, proti, zdržali sa, prijatí. 44 za, proti, zdržali sa, prijatí. 45 je stiahnutá, 46 vypadáva, takže 48 za, proti, zdržali sa, prijatí. 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 51 s ústnym pozmeňovacím návrhom je niekto proti nemu, ak nie, tak v pozmenej podobe 51 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 7 teraz, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 57 za, proti, zdržali sa, prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, proti, zdržali sa, prijatí. 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenia teraz, e, jednotka za, proti, zdržali sa, prijatý, dvojka za, proti, zdržali sa, prijatý, trojka za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 e, k úvodnému stanoveniu a kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Mám taký pocit, že? Sedmička, tu máme oddelené hlasovanie. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Myslím, že máme teraz príležitosť skontrolovať si to, takže kontrolujeme pozmeňovací návrh číslo 7, druhú časť. Otváram hlasovanie. Ešte nie, teraz je otvorená. Ukončujem hlasovanie. 23 za, Joachim bol tiež za, takže 24 za, 9 proti. Pozmeňovací návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz deviatka s ústnym pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti ústnemu návrhu? Ak nie, tak po forme za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. A teraz budeme e, hlasovať elektronicky e, o e, správe ako celku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 34 plus Joachim 35 za, čiže všetci za jednomyselne za. Takže takmer ani nemusím gratulovať, je to úplne jasné. E, pohovoria mi, že toto je úplne po e, čo v našom výbore e, je jednomyselne prijatá nejaká správa. Takže to je potvrdenie dobrej správy, ohlas plena. Áno, a teraz prejdeme k niečomu, čo možno nebude jednomyselne prijaté, ale musíme dúfať. Máme tu návrh ústnej otázky o koheznej e, a regionálnej politike EÚ. E, tu sme mali tiež pozmeňovacie návrhy 28. E, Zaobrali sme sa aj kompromismi, ale nie sú žiadne kompromisy, takže budeme hlasovať individuálne o jednotlivých návrhoch. Takže začneme pozmeňovacím návrhom číslo 2. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Trojka za, proti, zdržali sa zamietnutí. E, štvorka sa stiahla, peťka za, proti, zdržali sa zamietnuté, šestka za, proti, zdržali sa, zamietnuté, sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Deviatka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desiatka je stiahnutá. Jedenáctka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Dvanáctka za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Trináctka za, proti, zdržali sa zamietnutá, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Teraz prejdeme k 18. Tu je ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti nemu? Ak nie, tak v pozmenenej podobe hlasujeme o 18. za, proti, zdržali sa, prijaté. 19. Tie sú identické, 19 a 20, takže oni hlasujeme spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, oba sú e, zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvadsaťdva za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 25 za, stiahnuté, takže 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté, a, teraz pokiaľ ide citácie, e, ústny pozmeňovací návrh, teda návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz e, e, hlasujeme elektronicky o finálnej podobe správy. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Plus 1 a plus Joachim, takže 39 mm, za a 1 sa zdržal. Takže to je tiež veľmi dobrý výsledok, povedala by som. A teraz, kolegovia, aby sme prešli k bodu 10. E, máme medzi nami hostia Jana Olsona, spravodajca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý k nám príde o 10. až. Takže teraz máme 40 minút. Tak uh, skúsme prebrať nejaké nasledujúce body. Eh, vážení kolegovia, keďže náš eh, host má prísť až na desiatu, tak by sme možno mohli prebrať eh, ďalšie body z nášho programu, ale chcela by som začať informáciou o tom, čo včera rozhodli urobiť koordinátori. Máme bod 1, o ktorom mali rozhodnúť koordinátori, alokácia správ a stanovísk stanovisko o nelegislatívnej správe o stratégii EÚ o inklúzii Romov e, tu dostala EPP. E, máme záujem dostať aj meno čo najskôr. Potom ďalší bod, ďalšia správa výzvy a rozpočtové zdroje pre trvalúžateľnú EÚ po roku 2013. Socialisti a demokrati dostali túto správu, meno ešte tiež nepoznáme. A potom e, stanovisko o e, využívaní potenciálu e, priemyslov v kultúre ECR, ale meno tam ešte nepoznáme tiež. Potom e, turistické e, destinácie, nový politický rámec e, pre ne. Túto tému tiež dostali socialisti a demokrati. Potom sme tiež diskutovali o návrhoch verejných vypočutí na rok. Aha, teraz chvíľku nebolo počuť pani predsedničku. Bol vypnutý mikrofón. Máme tu teda budúcu koheznú politiku kde príslušnú správu využijeme ako východisko, vypočutie takisto o e, prechode e, e, k novému systému v rámci koheznej politiky, ktorý by vychádzal z kritérií HDP a koheznej politiky. Takisto sa rozhodlo, že ďalšie návrhy na verejné vypočutia, ktoré včera zazneli aj zo strany politických skupín, E, že ich e, vlastne zrealizujeme e, počas roka a vlastne spojíme ich s témami správ. Takže teraz sme nerozhodovali o dátumoch. A čakáme zo strany všetkých politických skupín na detaily, pokiaľ ide o návrhy na tieto verejné vypočutia. A pokiaľ ide o delegácie na rok 2011, a mali sme tiež výmenu názorov na túto tému a e, došlo k dohode, že by sme mali na rok 2011 navrhnúť tri delegácie, jednu do Grécka, jednu do Guyan a možno iných eh, fra- eh, francúzských eh, antonómnych oblastí, ale e, ospravedlňujem sa, ja som to nejako inak pochopila včera a takisto aj do Spojeného kráľovstva. A potom očakávame od politických skupín, aby do konca tohto týždňa nám e, sa snažili navrhnúť e, nejaké odôvodnenia, aj návrhy, pretože tieto návrhy potrebujeme zaslať, odoslať do 5. októbra. Teraz by sme mohli prejsť k bodu 11 nášho programu, keďže pani Husmenová je medzi nami. Eh, tým je výkonná výmena názorov s pani Husmenovou na eh, tému eh, správy, na ktorej pracuje. Ide o vykonávanie smernice 2006 123 o službách. Teraz by som vám už chcela udeliť slovo, aby ste nám prezentovali vaše pohľady do najväčšej možnej miery. Teraz nemusíme e, e, o ničom rozhodovať. Ide tu o prvotnú výmenu názorov, takže máte slovo. Merci. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Som veľmi rada, že vám môžem predstaviť e, správu ktorá bola prijatá na konci roka 2006 a takmer všetky členské štáty už harmonizovali ich národnú legislatívu s týmito ustanoveniami. Dokument je naozaj veľmi dôležitý, pretože Európska únia sa stále snaží dostať z európskej finančnej a ekonomickej krízy a snaží sa vytvoriť viac pracovných miest, posilniť konkurencieschopnosť. Smernica o službách je zárukou e, slobôd a taktiež podporuje rozvoj sa na tieto postupy spolu s regionálnym rozvojom podporuje prepojenie politiky súdržnosti s regiónmi. a podporuje prepojenie na národnej, regionálnej a európskej úrovne. Taktiež e, sa snaží zjednodušiť administratívu pre členské štáty. Podporuje podmienku, e, že uplatnenie tejto smernice bude mať pozitívny následok a podporí územnú a regionálnu súdržnosť. Ďalej pripomína to, že štrukturálne fondy budú využité na vylepšenie infraštruktúr a posilnenie dostupnosti k infraštruktúre vo všetkých regiónoch, aby sme prekonali a, a zmiernili rozdiely medzi týmito európskymi regiónmi. Týmto by som chcela poďakovať pani Verhen za jej spoluprácu pri spoluprácu na tomto texte. Práve ona navrhla, aby sme sem pripojili ustanovenie viacjazyčnosti v rámci jedinečného registračného nástroja, aby sa tým eh, zabezpečila väčšia jasnosť a zrozumiteľnosť eh, poskytovateľov služieb. Návrh zdôrazňuje taktiež eh, monitoring ako aj kontrolu Toto sú mm, návrhy, e, ktoré sa nachádzajú zatiaľ v texte a e, chcela by som si vypočuť, e, vážení kolegovia, vaše mm, návrhy. Takže budem sa tešiť na vaše pripomienky a ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začneme výmenou názorov. Chcel by sa niekto prihlásiť do diskusie, kolegyňa a kolegovia. Prihláste sa, prosím, ak máte záujem vystúpiť. Sorry, it's Rühle. Um, it's the wrong... Ah, sorry. Ah, ah sorry. Yeah, it's, it's uh, Mrs. Rühle. Um, ich habe mich gemeldet, weil wir... Prihlásila som sa preto, pretože som tieňovou spravodajkyňou strany zelených a zaoberáme sa tiež spoločným trhom a na výbore pre spoločný trh sme tento týždeň dostali štúdiu, kde sme boli vyzvaní sa zaoberať presnejšie um, pôsobnosťou a dopadmi smernice o službách. Jeden z problémov, ktorým by sme sa ako výbor mali venovať, sú byrokratické bariéry, ktoré sa vyskytli v mnohých obciach a mestách. Napríklad v Nemecku existuje veľké množstvo obcí a miest, Títo musia však zmeniť svoju internú legislatívu a čo sa týka napríklad um, predpisov na správu cintorinov až po o mnoho závažnejšie veci, všetko musia robiť podľa predpisov EÚ. Neviem, aké um, výhody by sme zo screeningového procesu mohli mať v tomto momente. Myslím si, že takéto predpoklady a takéto požiadavky sú príliš vysoké. A pri screeningu by sme sa mali zaobrať e, zásadnou národnou legislatívou a neísť do detailu až do každého miestneho predpisu na komunálnej úrovni, pretože to nie je v prospech potom všetkých zainteresovaných strán. Milí kolegovia, Ak ste sa už prihlásili, prihlásite prosím ešte raz. Bohužiaľ sme si to nezaznačili. Konstance Krel. Pani predsedajúca, ďakujem pekne aj spravodavkyni za tento návrh, ktorý sme dostali. S pani Rühle súhlasím, že by sme sa naozaj mali pozrieť na to, aká byrokracia je nevyhnutná, ktorú chceme, kde očakávame určitú európsku pridanú hodnotu, ale musíme zohľadniť to, čo nie je nevyhnutné. A ja sa odvolávam na bod 4 a rada si spomeniem na moju domovskú krajinu, ak by sme komunálnu správu mali zaviazať vykonávať všetky tieto opatrenia, myslím, že to je nerealizovateľné. Možno by sme to tak mohli naformulovať, že by sme privítali, ak najmä vo väčších územných celkoch by ľudia mohli hovoriť viacerými jazykmi. Ide teraz o dvojazyčnosť v miestnej samozpráve, ale na všetkých úrovniach myslím, že to je e, nerealizovateľné. Možno by sme to mohli naformulovať nejako pozitívne, aby to bol určitý impuls aby aj miestna správa a samozpráva sa v súvislosti s globalizáciou mohla dorozumieť s inými ľuďmi, inými jazykmi, ale rada by som bola za takúto formu. Ďakujem. Elizabeth Švet. Ďakujem pekne, pani Elizabeth Šveter. Avšak nie, takže nikto ďalší sa nehlasí. Aha, predsa len niekto. Chcela by som sa ospravedlniť, že prichádzam neskôr. Hlasovali sme vo výbore pre kultúru. Ako tieňová spravodajkyňa pre EPP by som sa rada poďakovala za prvý návrh pani spravodajkyne. Ako pani Krel mám poznámku k jednému bodu. Sama som iniciovala, aby sa viacjazyčnosť v jednotných kontaktných miestach zrealizovala a určite treba vyjasniť, čo môžeme požadovať a čo nie. Ale myslím, že požiadavka znie minimálne jeden cudziny jazyk, malo by to byť obligatórne eh, angličtina. Myslím, že ak by to realizovali všetky miestne správy a samozprávy, tak by to eh, mohla byť eh, byrokratická prekážka. Myslím si však, že to má ešte stále význam, aby sme namiesto troch eh, predpísaných e, úradných jazykov sa odvolávali skôr na e, také jazyky a použili tie jazyky, ktoré e, sa používajú v susedných krajinách. Napríklad poprvé angličtina ako medzinárodný biznis jazyk a plus ešte jeden ďalší jazyk, ktorý by bol na výber podľa toho, aká krajina sa nachádza v susedstve. Francúzština alebo holandčina napríklad by to mohla byť a plus vlastný jazyk samozrejme. Myslím si, že by bolo užitočné a kvôli zjednodušeniu rozumné, aby sme tieto jednotné kontaktné miesta zriadili na oboch stranách a teda vlastný jazyk by tam bol a angličtina a okrem toho ešte tento tretí jazyk. Podľa mojej skúsenosti z podnikov angličtina je absolútne nevyhnutná a ďalší bod, ktorý by som rada uviedla v diskusii je povinnosť informovať o zmenách v stanovách. Doteraz je v texte napísané, že každá zmena e, stanov na národnej, komunálnej, regionálnej úrovni um, sa musí oznámiť. Je to absolútna e, byrokratická prekážka pri implementácii smernice o služieb sme v Nemecku veľmi výrazne presadzovali a uskutočňovali túto povinnosť informovať v jednotlivých členských krajinách a stanovy sme potom aj menili. Ak však v jednotlivých miestnych správach a samozprávach e, sa musia e, všetky tieto predpisy riadiť e, podľa rovnakej legislatívy, tak by to bola absolútna byrokratická prekažka. Ja si tiež myslím, že komisia eh, by z toho um, neťažila nejaký um, veľký úžitok, ak by um, s tým bola spojená takáto obrovská byrokratická záťaž. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší by sa chcel prihlásiť. Joachim. Joachim Cele. Chcel som poukázať na to, že sme za vývojom, pretože smernica o službách by mala byť k 1. januáru 2010 záväzná so všetkými svojimi dôsledkami. A skôr by ma zaujímalo, ako to v jednotlivých členských štátoch e, už je realizované, pretože to, čo tu požadujeme, to zasahuje do bežiaceho procesu. Ak by teraz malo dôjsť k ďalšej zmene alebo by sa mali prevziať ďalšie zmeny, napríklad v kontakte s miestnymi partnermi. Všetci tí, ktorí sa zaoberali implementáciou v miestach, mestách a obciach, tak tí museli urobiť obrovský krok práce, aby táto smernica v 27 členských štátoch fungovala, aby sme sa dopracovali k vytýčenému cieľu. A preto by sme si mali premyslieť, či ešte ďalšiu prácu chceme dať na plecia regiónov, miest a obcí. Čo sa týka toho, čo povedala pani Schröter, vraj to bola prvá reakcia na správu ja si však myslím, že by sme mali spájať teóriu a prax a myslím, že niektorí kolegovia to už vo svojom vystúpení povedali. Thank you, Madame Rileu. Ďakujem pekne. Pani Rille by sa rada prihlásila. Táto správa um, bola vypracovaná na základe výboru pre spoločný trh a my sme Presadzovala sa smernica táto v členských štátoch. Um, vždy po štvrť roku, potom po pol roku robíme správu o implementácii. Pani Gebhardt v našom výbore uh, to urobila. Zistili sme teda, že v členských štátoch sa smernica už implementovala. My sme zisťovali, kde boli problémy pri implementácii, či to súviselo s legislatívou alebo so spôsobom implementácie, ako by sme mohli členským štátom v týchto otázkach pomôcť. A jedna téma, na ktorú sme narazili, a to som už spomenula skôr, je tento rozsiahly screeningový proces, ktorý skutočne vedie k tomu, ak sa realizuje jednak jednej že to môže znamenať veľkú byrokratickú záťaž pre zainteresovaných. A ani európska strana, ani obce a mesta to nezvládnu. Tiež si myslím, že, a to by bol môj návrh, aby sa len štát, celoštátne zákony a zákony týkajúce sa spolkových krajín v prípade Nemecka sa riadili podľa tejto smernice. Nie najmenšie, najdrobnejšie predpisy na komunálnej úrovni. Ďakujem pekne. Takže myslím, že týmto sme uzavreli debatu. Pani Husmenová e, je už, myslím, v sále. Chcete odpovedať? E, Аз благодаря за споделените мнения и предложения. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať kolegom za ich myšlienky a návrhy. A už sa konala, už sme si vymenali názory s niektorými s vami pred týmto zasadnutím v posledných pár týždňoch. A v časovom limite pre eh, posilanie pozmeňovacích návrhov. Eh, predovšetkým eh, tieňoví spravodajcovia budú mať možnosť eh, predostrieť formálne návrhy. Takže myslím si, že to konečné snenie bude dostatočne konsolidované a budú s ním môcť všetci súhlasiť. Kolegyňa prišla neskôr, ale v mojom úvode som povedala, že niektoré z jej návrhov som už zakomponovala do tohto prvotného znenia. A tie ďalšie návrhy, ktoré by e, rada urobila, myslím, sa odrazia v tej záverečnej verzii. Predovšetkým teda ide o komentáre z podkladov nemeckej delegácie. Ďakujem, Ďakujem pekne, milí kolegovia. Myslím, že táto správa bola presunutá imkom, myslím, že na január, ale jednoznačne teraz nie sme pod tlakom sa tomu venovať a môžeme to znovu otvoriť v oktobri, ak budete súhlasiť. a potom stanovíme aj poradie pozmaňovacích návrhov. Ďakujem pekne za výmenu názorov. Rada by som poprosila tieňových spravodajcov spolu, e, spolupracovať s pani Husmanovou, aby sme vypracovali vzájomne odsúhlasenú verziu. Teraz môžeme tento bod uzavrieť a prechádzame k bodu 10. Pán Jan Olson je tu, je spravodajcom Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a budeme hovoriť o efektívnom partnerstve v Európskej koheznej politike. Toto je štúdia, ktorá bola vypracovaná vypracovaná na prianie Európskej komisie. By som teraz pánovi Olsonovi odovzdala slovo. Nech sa páči. Morning, everybody. It's a, uh, certainly a pleasure for me to, to be here. Som rád, že... Give you information about the report. Som rád, že môžem byť medzi vami a poinformovať vás o týchto témach, o tom, čo sa deje e, vo výbore KOSOK. E, pani Hübner a pán Špidla, bývalí komisári, nás e, k tomuto vyzvali. Takže vy ste vlastne zodpovedná za to, že som tu teraz. Mám sa ospravedlniť? Pýta sa pani Hübnerová, odpovedz nie, nie. Nebola to veľmi vhodná požiadavka z vašej strany. Išlo o preskúmanie princípu partnerstva, pre všetkým pokiaľ ide o súkromné zainteresované strany, medzivládne organizácie, environmentálne organizácie um, a podobne. Išlo o to, aby sme uh, identifikovali najlepšie postupy v tejto oblasti, pretože tie by mohli pomôcť aj komisii vytvoriť e, základy budúcej kohoznej politiky a toho, ako by sa tento princíp partnerstva mohol zlepšiť. Išlo o to, aby sa presvedčili členské štáty, aby sme ich aj my presvedčali o dôležitosti e, partnerstva. Vypracovali sme teraz dosť dôležité stanovisko, mali sme veľmi veľa príspevkov zo strany regiónov, Eh, eh, rôznych organizácií celej EÚ, z rôznych členských štátov. Povedal by som, že bolo to stanovisko, ktoré naozaj bolo vypracované eh, v takom duchu partnerstva s jednotlivými zainteresovanými stranami Samozrejme, toto je určite niečo, o čom ste už veľakrát diskutovali. Viete, prečo je partnerstvo dôležité. Chcel by som len veľmi rýchlo povedať, že ide o celkom jednoduché partnerstvo, ktoré môže zlepšiť efektivitu koheznej politiky. Potrebujete snú participáciu, rovnaké podmienky pre súkromných partnerov na to, aby mohli sa zúčastniť a byť aktívni v koheznej politike. To znamená aj, že lokálni aktéri a ich potreby ehm, budú zohľadňované efektívnym spôsobom. Posilňuje to participáciu, vytvára to viditeľné prepojenie medzi EÚ a e, organizáciami občianskej spoločnosti. A pomocou tohto princípu partnerstva E, vlastne e, sa to deje, to treba zdôrazniť. A skutočné partnerstvo naozaj vytvára určite príležitosť, aby e, všetky strany z neho získali. Čo boli teda tie závery celkovo v správe Článok 11 by sa mal do budúcnosti pozmeniť. To sú tie všeobecné úpravy, ktoré regulujú princíp partnerstva. Podľa výboru totižto momentálne dáva veľký priestor, príliš veľký priestor e, interpretáciám na národnej úrovni, pokiaľ ide o princíp partnerstva. My sme navrhli v našej správe zmeny znenia tohto článku Ďalší záver bol, že úloha komisie by sa mala e, trošku zmeniť, mala by byť proaktívnejšia, pokiaľ ide o princíp partnerstva, pretože e, ju vnímali ako auditora, kontrolóra a nie tak a nie, ako, ako niekoho, ktorý vlastne tlačí ďalej tú kohesnú politiku. Tretí záver je, že prístup na národnej úrovni by sa mal zmeniť. aj sa teda menil, aj teda e, vďaka tomu, že vlastne sa e, šírili ďalej príklady e, najlepších postupov. Tieto sú naozaj, toto je naozaj veľmi účinný prostriedok. Jednostrivé strany e, sa tak učia lepšie chápať. E, princíp partnerstva je dôležitým. E, záverom je tiež, že je potrebné technické zdroje a technickú podporu využívať na to, aby jednoducho sa partnery posilňovali. Jasne sa to spomenulo. Jasne to zaznelo zo strany národných organizácií z ich príspevkov, že táto téma je dôležitou podmienkou pre efektívne partnerstvo. Posledný bod. Je tu jasné prepojenie medzi štruktúrou programu a partnerstvom. Či je táto štruktúra cieľená, e, koncentrovaná na niečo, ak je tomu tak, tak je tam viac možností e, vlastne naozaj posilniť e, toto partnerstvo a je to aj viacero príležitostí, kde by mohlo partnerstvo zohrávať dôležitú úlohu. A ako som už povedal e, úvodom, e, správa by mala sa zaoberať najlepšími postupmi. Máme veľa takýchto príkladov, samozrejme je aj, sú aj zlé postupy, ale tie dobré postupy e, sa veľmi rýchlo e, šíria, veľmi rýchlo sa o nich e, dozvedáme. Anglicko je veľmi dobrým príkladom. Tam je partnerstvo systematické na lokálnej, regionálnej úrovni. Je to vlastne súčasťou anglickej regionálnej politiky a jej štruktúry. Ďalšia dôležitá prax prioritov je e, ten španielský program pre sociálnu inklúziu a kohéziu. E, naozaj partneri samotní tento e, program vlastne realizujú. To je jedinečné. A potom aj v južnom Taliansku sme mali jeden dobrý príklad. A potom máme ešte ďalšie, ktoré uvidíme na ďalšej priesvitke mierový program, kde máme lokálne partnerstva a naozaj e, e, e, aktivitu na, tej najnižšej úrovni Mecklenburg Vorpommern. Tam sú tiež dobré príklady kde naozaj e, e, sú zainteresované všetky fondy, aj ten e, pre podporu vidieka a poľnohospodárska. Potom tam je decentralizovaný, decentralizované riadenie fondov. To je zaujímavé. Tu je zaujímavý príklad v Rakúsku ehm, program, ktorý koncom 90. rokov sa zahájil, ale doteraz pokračuje v Rakúsku. Globálne granty eh, sa ukázali, že sú veľmi efektívne. ESPRI v Toskánsku, v Taliansku, kde eh, sociálne hospodárstvo eh, tu spolupracuje s, s odbormi a francúzsky príklad je, kde globálne granty sú vlastne pre malé podniky, nie mikropod, alebo mikropodniky, a potom ďalšie e, globálne granty tiež ukázali veľmi dobré výsledky. Technická podpora pre mimovládne organizácie na ich podporu, na to, aby realizovali projekty. Slovinsko e, tu je dobrým príkladom. Potom e, decentralizovaný manažment v Poľsku na centrálnej úrovni, kde sú pracovné skupiny, ktoré riadia regionálnu politiku, rozvoj, aj regionálni partneri tam majú veľmi, veľmi e, silný vplyv a zohrávajú kľúčovú úlohu. Aj lídrov by som mal spomenúť. Leaders to tiež e, vychádza z podobnej štruktúry. Ktoré sú teda naše hlavné odporúčania? Myslíme si, že minimálne požiadavky by sa mali vytvoriť pre partnerstvo Článok 11 samozrejme je jedným dôležitým bodom v tejto oblasti, ale takisto je potrebné rozvíjať aj Európsky kód najlepších postupov medzi e Európskou komisiou a partnermi. Existujú e, usmernenia, podľa ktorých by členské štáty sa teda mali postupovať, alebo aspoň e, teda výkony členských štátov by sa mali merať podľa teda kódu najlepšej praxe. Ehm, E, toto by, mala, e, toto by mal byť ten nástroj na to, aby sme e, veci hýbali ďalej. A potom ďalší bod, cielenosť programov, pokiaľ ide o ich účely a ciele a zámery. Týmto by sa projekty posilnili a takisto aj pokiaľ ide o, o komunitné iniciatívy, žiadame, aby sa vrátili a aby sa rozšírili globálne granty na všetky členské štáty. Niektoré členské štáty ich používajú, niektoré nie, mali by sa používať všade. Piatý záver, zjednodušovanie postupov, pokiaľ ide o platby. To je všeobecná pripomienka, ktorú počujete zo všetkých strán všade. Príliš dlhavé postupy sú tu príliš dlhé obdobie prejde predtým, než e, naozaj platby prídu. Nejaké, aj keď už došlo k nejakému zjednodušovaniu, je potrebné ďalej zjednodušovať. Aj štruktúra programov e, sa tu s tým spája. Potom takisto je tu návrh, že regióny, ktoré sú dobre v partnerstvách, by mali vytvoriť e, siete excelentnosti tak, aby sa lepšie mohla mohli šíriť najlepšie postupy. Posledná priesvitka, poprosím. Toto e, sú naše návrhy e, na obdobie po roku 2013. Určite o tomto už diskutujete aj vy. E, teraz ide o to, aké sú predstavy týchto súkromných partnerstiev na obdobie po roku 2013. Chcú, aby programy vlastne in, in, in, in, integrovali všetky fondy, aby tu bola tá cielenosť, zameranosť, aj v geografickom zmysle, aj v účele, aj v e, teda cieľoch e, komunitnej iniciatívy, to už som povedal, e, lokálny e, miestny rozvoj, súkromný, súkromne zainteresované strany e, chcú samozrejme toto podporovať, zdôrazňovať ako dôležitú úlohu sociálna inklúzia, e, inovácia tejto oblasti. Ten tretí sektor tomuto leží veľmi na srdci. Globálne granty, už som povedal, sú veľmi efektívne. Takisto e, podpora, e, technická podpora, to je dôležité. To je všetko teraz z mojej strany. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán de Lastra sa prihlásil. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nedušil som, že budem prvý. Som si istý, že sa ešte mnohí kolegovia prihlásia o slovo. Myslím si, že toto je veľmi dôležité stanovisko. A to sa odráža aj v črtách tohto stanoviska objavili sa tu dôležité myšlienky, otvorenie občianskej spoločnosti nie len v súvislosti s tradičnými hospodárskymi aktérmi, ale o mnoho otvorenejším spôsobom by sa to malo diať a to je dôležité pre budúcnosť finančných možností. Podporujem absolútne túto myšlienku. Myslím si, že oblasť technickej pomoci by sme mali ďalej budovať, pretože je to dôležitá oblasť. Aj budovanie kapacít je dôležité, pretože so všetkými týmito projektmi môžeme efektívne pracovať. O čo tu ide? Je to zlepšenie úpravy právnej. O mnoho viac sa približujeme skutočným problémom a pracujeme spolu s zainteresovanými stranami, aby sme riešili tie problémy, ktoré sa ľudí naozaj týkajú. Myslím si, že sa tu môžeme veľa naučiť z troch programov. Líder 2. Sú to dôležité programy, V 27 členských štátoch máme rôzne spôsoby, akými sa pracuje. A mali by sme snáď niektoré základné princípy si vypracovať. Um, z oblasti best practice, osvedčených postupov. Mohlo by nám to pomôcť spoluprácu s občianskou spoločnosťou zharmonizovať. Tiež si myslím, že komisia by mala byť aktívnejšia vo svojom fungovaní a to je niečo, na čom sme sa všetci zhodli. Chcel by som vám pogratulovať k tomuto stanovisku. A tiež by som chcel podporiť to, čo ste povedali o sieťach kontaktov. Je dôležité, že tieto e, osvedčené postupy e, sa potom um, prenášajú na iných. Že je to krok vpred pre budúcu koheznú politiku, ktorá je o mnoho bližšia občanom. Ona už je blízka ľuďom, ale mali by sme sa ešte viac približovať. Mali by sme e, zistiť a stanoviť, akým spôsobom sa občania môžu do týchto projektov zapojiť. Ešte raz by som vám chcel zablahoželať k tomuto stanovisku. Ďakujem pekne. Možno ešte dve prihlášky do diskusie a potom o, bude odpovedať host, teraz Elizabeth Schröter. Toto je môj zoznam. Ak sa chce ešte niekto ďalší prihlásiť, tak nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem pekne spravodajcovi. Už vopred sme mali možnosť intenzívne hovoriť o tejto téme. Boli, bolo to podujatie Open Days, ktoré nám dalo túto možnosť. Takže je tu vidno úspech tohto podujatia. Mám tri otázky. Poprvé, bolo povedané, povedali ste vy, pán Olsen, v článku 11, že tento by sa mal zlepšiť. Veľmi konkrétne by ma zaujímalo, na ktorom mieste ho treba zlepšiť, čo treba na novo naformulovať, minimálne, čo sa týka myšlienok. Druhá otázka. Povedali ste, že zjednodušenie pladie platobných postupov v súvislosti s um, požiadavkami partnerstva by mali byť e, preformulované. Viem, že to súvisí aj s kontrolou. Vieme, že komisia chce teraz urobiť zjednodušenie, ktoré však bude komplikovanejšie, bude to menej decentralizované. A tu by sme mali veľmi konkrétnu predstavu o tom, kde sú konkrétne problémy. My by sme sa my by sme sa potom mohli pripraviť na argumentáciu voči komisii. Tretia otázka, tá sa týka siete kontaktov. To je veľmi zaujímavá otázka. Mohli by ste to prosím skonkretizovať? Ďakujem. E, Elioro, že vous en prie. Elioro, nech sa páči. Oui, euh, merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi. Chcel by som sa vyjadriť eh, k otázke handicapovaných eh, osôb. Myslím si, že práve toto sú osoby, ktoré najviac potrebujú našu solidaritu, ale veľmi často je táto eh, solidarita vynaložená zo strany charitatívnych organizácií, ktoré potrebujú našu podporu a týmto im vzdávam hold tieto potreby, s ktorým sa stretávajú, e, sú samozrejme finančného charakteru, ale nie len e, finančné, ale taktiež e, technické potreby na to, aby zabezpečili dobrý chod asociácií. A to v prípadoch, ak získavajú verejné financie, tak tu platia veľmi prísne pravidlá, ktoré presahujú e, rámec e, kapacít samých, e, samotných asociácií. Myslím si, že čo sa týka finančného rámca, ako aj technickej podpory, by som sa teda chcel opýtať, akým spôsobom zviditeľniť E, zviditeľ našu prácu práve pre tieto handikapované osoby. Ďakujem. Ďakujem pekne, Šankali. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím si, že každý pochopí zdravým rozumom ľudským, že by sme s týmto mali súhlasiť kódex správania, zjednodušenie, rozširovanie overených e, praktík. To sú dobré ciele, ale otázka znie, ako by sa to malo dosiahnuť. Dnešná debata, predchádzajúce debaty, vždy, keď o tom hovoríme, vždy ide o zjednodušenie. Pán Barozu to už niekoľkokrát e, vo svojom príspevku o stave únie spomenul. Cieľ znížiť o 20 o 25 administratívne bariéry je správny, ale ako to dosiahneme? Stretol som ľudí, ktorí mali veľmi ctižiadostivé, skvelé projekty, ale povedali, že náklady a čas, ktorú, e, ktoré treba vynaložiť na e, podanie návrhu na príspevok e, z fondov, je absolútnou prekažkou. Najskôr treba identifikovať, kde sa nachádzajú prekážky. Je to všetko chyba komisie, alebo je čiastočné, um, čiastočná vina aj na pleciach členských štátov? Treba to zistiť a treba zostaviť zoznam, čo treba urobiť. Úplne konkrétne opatrenia, krok za krokom, aby sme ciele dosiahli a aby sme byrokraciu potlačili. Ak sa nám toto podarí, tak potom vytvoríme dobrý príklad pre Európu a potom bude Európa obľúbenejšia, významnejšia, efektívnejšia. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Myslím, že pán Olsen sa môže teraz k tomu vyjadriť. Ďakujem pekne za túto výmenu názorov a za vaše impulzy. A prepašte, ešte niekto sa hlási do diskusie. Nech sa páči. Prepačte. Takže čo sa týka zjednodušovania, mám tu iba jednu úvahu. E, viete, že súhlasím so zjednodušovaním e, postupov na európskej úrovni, pretože v súčasnosti množstvo využívania úverov je veľmi nízke pre tieto európske fondy a to pre všetky členské štáty. Myslím, že toto je alarmujúca situácia a nechcela by som, aby e, zlá spotreba týchto e, fondov mala negatívne následky, keď hovoríme o rozpočte. A ak využívanie fondov je teda veľmi slabé, tak myslím si, že je to kvôli tomu, že postupy sú veľmi komplikované a stále meníme postupy pri každom finančnom programe a myslím si, že toto prispieva k tomu, že je to ešte komplikovanejšie, pretože ak budeme stále meniť pravidlá fungovania pre jednotlivé členské štáty, tak to bude predstavovať ďalšiu byrokraciu, ďalšie zmeny, bude to ďalej zaťažovať celý systém a, a všetko bude ešte komplikovanejšie. Takže tým, že chceme všetko zjednodušiť, tak to v podstate ešte viac skomplikujeme. Takže neviem, neviem či ma chápete. Myslím že by sme, by sme sa mali zamerať na eh, dlhodobé hľadisko, aby sme tu mali trvácnejšie postupy, pretože už týmto by sme zabezpečili zjednodušenie postupov. Ďakujem. Eh, Nech sa páči, pán Olson. Ďakujem pekne. Hneď odpoviem na jednotlivé otázky. Článok 11. V mojom stanovisku a v mojej správe sme navrhovali zmeny pre článok 11. Vidíte to v poslednej časti. Pani Schröder. Ako už bolo povedané, preformulovávame text tam, kde to je primerané a kde to súvisí s národnými overenými postupmi. Po hlasovaní so sociálnymi partnermi by sa to malo zmeniť. Navrhol som malú zmenu aj v bode 2 Myslím, že som to takto povedal. Komisia by mala v úzkom kontakte s členskými štátmi eh, stanoviť ciele um, usmernení, aby sa rozširovali overené praktiky a pripravili sa dôležité eh, prvky monitorovacieho obdobia. Túto vetu som vyňal zo zmluv zo zmluvy, kde išlo o otvorenú metódu koordinácie. Myslím si, že komisia a členské štáty by mohli byť tými, ktorí využijú otvorenú koordináciu na um, sformulovanie zásady partnerstva. Myslím si, že to by bol taký impuls. Komisia by mala spoločne so zainteresovanými kruhmi vytvoriť európsky zoznam overených postupov. Takže spôsob správania, toto sa týka článku 11, potom regionálna sieť, exnet, Myslím si, že regióny sú dôležitými aktérmi. Tí by mali vytvárať siete kontaktov a ukazovať cestu ostatným, ako je možné overené postupy e, vytvárať, formulovať a ďalej ich sprostredkúvať a implementovať v EÚ. Aj výboru regionov to navrhnem, aby sa za toto zasadzovali, za takéto iniciatívy, za takéto siete kontaktov. K zjednodušeniu Mnohí, Kelly, pani Schröter sa k tomu vyjadrovali, aj pani Ökony sa pripojila k tomuto názoru. Stále sa opakuje myšlienka, že tým pádom komplikovaná administratíva a finančné postupy vznikajú a že to dusí štrukturálne fondy, že to ľudí odstrašuje, aby vôbec žiadali o takéto prostriedky, pretože treba celé hrby papierov vyplňať a človek nevie, kde mu hlava stojí. Teraz sa nechcem venovať detailom pri bode zjednodušenie, administratívnych postupov, ale napríklad by sme mali využiť e, paušálne platby, a to vo väčšej miere. Pretože takýmto spôsobom malé projekty a malé združenia dostajú, dostanú viac hracieho priestoru v systéme Global Grant. Treba sa obrátiť priamo na komisiu. A práve po, tam uvidíme, kto má akú zodpovednosť. Myslíme si, že kontroly by sa mali racionálne používať v eh, oblasti financovania, predbežného financovania. Toto treba prispôsobiť eh, požiadavkám príjimateľov eh, platieb, najmä ak ide o malých aktérov. Myslíme si, že predbežné financovanie je potrebné v zosilnenej miere. predovšetkým aj pri štrukturálnych fondoch. Tam to treba ešte viac vybudovať. Organizácie a malé podniky, sociálno-hospodárske organizácie, nevládne organizácie by tam mali byť zastúpené. Myslím si, že tieto by tu mali výrazným pôsobom prispieť do partnerstva, pretože vedia, aká je lokálna situácia a čo treba zmeniť. Potom k ľuďom s handicapom, k otázke, ako sa dá zabezpečiť, aby štrukturálne fondy boli lepšie známe medzi verejnosťou, aby sa napríklad používali aj e, pre ľudí s handicapom alebo iné e, citlivé, znevýhodnené skupiny skupiny. Jeden príklad, operačný program v Španielsku vedú nadácie a iné súkromné nadácie. Napríklad nadácia ONSE sa sústreďuje na ľudí s handicapom. Je tam priame spojenie ľudí s handicapom a štrukturálnych fondov, pretože existuje na to operačný program cieľene zameraný na ľudí s handicapom. Niečo také už existuje a dalo by sa to v ostatných členských e, štátoch rovnako zrealizovať. Práve preto potrebujeme decentralizáciu operatívnych programov v celosti aby boli známejšie, aby boli rozšírenejšie a aby sa skutočne implementovali na lokálnej úrovni. Pretože som to už povedal, kohezná politika to je miesto alebo oblasť, kde EÚ potrebuje občanov a pre ľudí tam môže byť prezentná. A preto treba nástroje prispôsobiť tomu, aby sa partnerstvo rozšírilo aj do týchto oblastí politiky. Aby sme sa mohli zamerať podľa potrieb a želaní občanov operačné programy by mali byť podriadené tejto zásade. Ešte jedna záverečná poznámka. Veľmi dobré príklady pre technickú podporu nevládnych organizácií existujú. Whale, Slovinsko to je jeden príklad, tomuto som sa venoval mojej prezentácii, ale aj v Nemecku existuje veľmi dobrá spolupráca medzi organizáciami, ktoré dostávajú technickú podporu a štrukturálnymi fondami, pretože tí sú potom za to zodpovední, aby sa štrukturálne fondy skutočne využívali v ich krajine. Je to dobrý príklad toho, ako sa dajú tieto prostriedky používať ak, ako už bolo povedané, je potrebné vybudovať eh, kapacity pre technickú implementáciu prostriedkov. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Olsen, ďakujeme. Táto správa je veľmi dôležitá a pomôže nám pri vypracovaní legislatívneho balíčka, pretože väčšina z nás je za to, aby sme viac iniciatív iniciatív zapracovali týchto nových politik. Netýka sa to len urbanného vývoja, rozvoja, ale myslíme si, že aj program LEADER je veľmi úspešnou iniciatívou a že aj v budúcnosti by sa takéto iniciatívy v regionálnej politike mali objavovať. Avšak jedna z najväčších víziev znie rozširovanie, budovanie kapacít. Podporujem vás v tomto bode, pretože mnohí partneri v administratívnych orgánoch, v riadiacich orgánoch nemajú na to kapacitu, aby boli časťou, aby sa zúčastňovali na tých partnerstvách, ktoré sú im ponúkané a mohli by potom z toho profitovať. My by sme boli radi, aby boli v stave využívať takéto partnerské ponuky. Ďakujem pekne, ak som tomu správne porozumela, tak aj Európskej komisii prednesiete vašu správu a dúfam, že to ovplyvní rozhodovanie. Ďakujem. Uh, no, vážení kolegovia, teraz môžeme prejsť k bodu číslo 12. Jean-Paul Besset je tu prítomný, takže môžeme prejsť na bod číslo 12, čiže HDP, viac ako HDP, meradlo pokroku v meniacom sa svete. Takže odovzdávam e, slovo pánovi Besetovi, ktorý je spravodajcom a potom e, všetkým poslancom, ktorí sa k tomu budú chcieť vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dôležitosť stanoviska ohľadom a návrhu oznámenia komisie ohľadom ukazovateľov pokroku, meradla pokroku a rozvoja. Nejedná sa o technickú otázku, nejedná sa ani o štatistickú otázku, je to politická otázka, aspoň z môjho hľadiska, pretože určuje to, ako bude vyzerať budúcnosť, politické rozhodnutia Európskej únie, predovšetkým v oblasti politiky, regionálnej politiky súdržnosti. V mojom návrhu stanoviska podporujem návrh komisie a aktivity Eurostatu, aby sa vypracovali doplňujúce ukazovatele k HDP, aby sa prijali doplňujúce nástroje práve k nástroju, ktorý v súčasnosti eh, dominuje, a to HDP. Tieto nové nástroje by boli akýmsi odzrkadlením dvoch hlavných sektorov, a to na jednej strane životné prostredie a na druhej strane sociálna stabilita. Takže pre Európsku úniu pretože sa to týka e, úplne všetkých e, oblastí aktivity, by sme tu mali nástroje, ktoré by umožnili lepšie chápanie reality, lepšie ohodnotenie situácie a ktoré by podporovalo relevantnejšie rozhodnutia, ktoré by umožnili priblížiť európsku politiku k občanom. A to predovšetkým, e, čo sa týka politiky regionálnej súdržnosti. Naša vízia a politické e, rozhodnutia môžu byť iba čiastočné. V súčasnosti máme iba jeden jediný ukazovateľ, a to HDP, na ktorom sa zakladajú všetky ostatné politiky. Jedná sa o ukazovateľ, ktorý je veľmi dôležitý pre ekonomický rast. Jedná sa o ukazovateľ, ktorý je dôležitý v teréne, ale práve HDP je veľmi obmedzený ukazovateľ rozvoja tak ten však nie je limitovaný HDP a ani populácia nie je obmedzená ekonomickou krivkou. Ekonomická vízia, ktorá je založená iba na HDP, tak vedie k deformácii reality a poskytuje skreslený obraz, pretože v hodnotení berie do úvahy iba zmeny v rámci HDP. niekoľko ďalších nástrojov, ktoré by sme mali vziať do úvahy pri, oho- pri hodnotení a pri našich e, rozhodnutiach, napríklad e, nerovnosť, nezamestnanosť, e, zdravotná situácia, kvalita životného prostredia, blahobyt, ochrana zdrojov, prístup k vode, prístup k základným službám a tak ďalej. Nedávna história poukazuje na to, eh, že tu máme rozdiel medzi ekonomickým rastom a sociálnou integráciou a medzi ochranou prostredia a zvyšovaním HDP. Jedná sa teda vytvoriť akúsi rovnováhu medzi našimi poznatkami a našimi nástrojmi hodnotenia. Mali by sme tu mať eh, teda ďalšie nástroje pri HDP, eh, vytvoriť index, globálny index e, e, životného prostredia. Ďalej index e, kvality života a index blahobytu, ktorý by bol založený práve na sociálnych ukazovateľoch. Ak chceme dospieť k účinnejšej a globálnejšej vízii regionálnych politík, nutne potrebujeme ďalšie dobré nástroje. S týmito novými kritériami, ktoré by doplňovali HDP, regionálna politika súdržnosti môže prejsť do novej etapy a môže mať k dispozícii lepšie kritéria oprávnenosti prístupu k eh, fondom. Ďalej môže viesť k lepšej klasifikácii regiónov. Nie sú tu žiadne technické problémy, ktoré by sme nemohli vyriešiť, ak chceme prijať tieto ďalšie ukazovatele. Je to otázka politickej vôle, aby sme došli k udržateľnosti. A to je základom modelu rozvoja Máme tu ekonomickú stránku, sociálnu stránku a environmentálnu stránku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, a teraz tu budeme mať eh, výmenu názorov. Michal Torer. Vážená pani predsednička, milí kolegovia, milé kolegyne, ako práve spravodajca kolega Beze vysvetlil, je to HDP Um, toto je akceptovaný a zavedený systém na meranie národohospodárskych výsledkov, avšak táto, táto veličina bola um, um, kritizovaná v minulosti, rôznym spôsobom sme to tu prediskutovali. Na pozadí týchto faktov nič neprotirečí tomu, aby sme v politickom rozhodnutí o HDP SPP zohľadnili aj ďalšie nadrámec idúce aspekty. Základná myšlienka, ktorá sa tu prezentovala, je v poriadku, avšak ja nie som až taký optimistický pri otázke, či v skutočnosti sa dopracujeme e, k všeobecne uznaným a dobre merateľným indikátorom. Chcel by som, aby sme v našom stanovisku zapracovali dva body. Poprvé, že veda toto celé konkretizuje a aby tomu predchádzala široká debata, či tieto indikátory sú skutočne merateľné, to by, tak by mala znieť otázka, a či by sa zapracovali, zohľadnili určité záležitosti, ktoré sa o, hodnotia, tak tam som skeptický, ako sa dá merať šťastie alebo o, kvalita života. Sú vedci, ktorí sa snažia merať šťastie a zjavne Ehm, sú šťastnejší ľudia, ktorí majú menej prostriedkov a nie sú zapojení do ehm, transferu platieb v veci, ktoré sú subjektívne, by sme nemali spájať e, s vecnými monetárnymi záležitosťami, platbami. Preto si myslím, že ak ide o monetárne záležitosti, tak treba ich merať monetárnymi veličinami. Netreba miešať hrušky s jablkami. Varujem z vlastnej praxe. Bol som starostom jedného mesta, jednej obce. My sme mali my sme, varujem pred tým, aby sme sa vzdali všeobecne uznaného indikátora HDP bez toho, aby sme vedeli, aká veličina príde na jej miesto. Spolkové ministerstvo, e, ministerstvo hospodárstva spolkovej krajiny Badensko württembersko začalo používať nový indikátor v národnom programe podpory a práve v spolkovej krajine badensko vrtembersko sa v rámci tohto programu rozhodlo <clears throat> o meraní prírastku pracovných miest zistil sa prírastok v, regi- v, čiast- v čiastkovom regióne, kde bol výsledok dobrý, tak tento región sa vyňal a porovnal sa s iným regiónom, kde bola e, e dobrá životná úroveň, ale malý prírastok e, pracovných miest. Počet um, teda týchto dvoch veličín nebol zohľadnený v celkovom sumári. Myslím si, že to bola nesystematická práca a teda to, či, koľko faktorov sa tu zohľadní, tak je, môže byť na teoretickej rovine. Ja som práve uviedol jeden príklad. Dostávame sa k novému problému. Musíme dať pozor na to, aby sme to staré a overené, čo má samozrejme aj svoje nevýhody, nevymenili za niečo nové, kde chceme síce dosiahnuť zlepšenie, ale v ďalšom kroku zistíme, že to nie je zlepšenie, pretože sme nedosiahli konsenzus, nebolo to dobre premyslené a tomuto by som sa chcel vyhnúť. Základná myšlienka je dobrá, ale podľa všetkých informácií, ktoré mám k dispozícii, je vedecká diskusia o otázke, čo sú rozumné indikátory um, ešte vôbec nie je uzavretá. A na tomto mieste by som sa rád e, zaoberal intenzívne touto otázkou a dal by som vám rád impuls, aby sme k tejto otázke urobili vypočutie expertov predtým, než príjmeme politické stanovisko. A predtým, než povieme, že sa od HDP chceme odlepiť v úvodzovkách, chceme prejsť k novému systému indikátorov. Ďakujem. E, Ďakujem. Ďakujem. Zuzana. Vážení kolegovia, so záujmom som si vypočula tento návrh. Myslím si, že okrem HDP by zavedenie iných ukazovateľov nám ukázalo rozvoj daného regiónu v celkovej zložitosti, avšak mám k tomu niekoľko výhrad najmä aké to budú ukazovatele a akú techniku, metodiku použijeme na ich stanovovanie pri HDP. Je to parameter, ktorý je rokmi preverený, máme tam jasnú metodiku, je jasne merateľný, ale pri ostatných parametroch znie otázka, ktoré si vyberieme. Myslím si napríklad, že parametre súvisiace so životným prostredím sa už v určitej oblasti projektov využívajú, napríklad pri ochrane čistoty ovzdušia alebo vôd. Tam sú jasne definované parametre, na základe základe toho potom projekty posudzujeme. Na druhej strane sú tieto parametre irrelevantné napríklad pri projektoch týkajúcich sa vzdelávania, podpory zamestnanosti osôb alebo naopak. Takže otázka znie, či meranie týchto veličín by istým spôsobom zlepšilo naše znalosti o konkrétnom regióne alebo podporovalo rozhodovanie o toku štrukturálnych fondov. Vybrala som ako konkrétny príklad otázku miery nezamestnanosti, kde tento údaj je veľmi silne závislý na tom, ako je nastavená národná legislatíva v konkrétnej krajine, ako evidujete nezamestnaných, ako ich vyraďujete z evidencie nezamestnaných. A myslím si, že tá úprava je veľmi rozdielna v rôznych členských štátoch, preto je tento parameter spojený s otázkou, do akej miery by mohol byť vierohodný. Po druhé, niektoré kontroverzné projekty, už to tu bolo zmienené, ako merať šťast, merať pohodu. Napríklad výstava bioplynovej stanice, o, kde budeme všetci súhlasiť s tým, že prispieva k ochrane životného prostredia, toto je alternatívny zdroj energie. Táto vypoláva veľké kontroverzie v konkrétnej oblasti, pretože občania sa boja napríklad zápachu a tvrdia, že sa to dá len veľmi ťažko merať, tento negatívny vplyv. Veľmi často tieto parametre stoja vo vzájomnom rozpore. Posledná záležitosť. Z hľadiska zavedenia ďalších parametrov je problémom, aj to, že v tomto roku sme prijali opatrenie, aby sme zjednodušili čerpanie európskych štrukturálnych fondov ako účinné opatrenie voči kríze. Zavedením ďalších parametrov by sme čerpanie skomplikovali pre príjemcov. Z hľadiska mojej praxe komunálnej političky by som bola v zásade za jednoduchšie meriť merateľný alebo vierohodnejší parameter, ktorým sa bude niečo posudzovať. A povedzme, nechajme tieto parametre na konkrétne projekty, tam, kde to má význam. Jednoznačne to platí pri projektoch na podporu životného prostredia alebo sociálne projekty, napríklad v prípade Európskeho sociálneho fondu. Ďakujem. Markus Pieper, please. Ďalší kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rada by som, rád by som sa venoval najskôr návrhu kolega Tura, že e, k otázke HDP by sme mali mať vypočutie s vedcami. Aj včera na zasadnutí koordinátorov sme to, o tom hovorili, je to dobrý nápad. Toto stanovisko o údajne nie je správne od prvého do posledného riadku. Chcem to potvrdiť, je to pokus zelených, ktorí sa tu v parlamente spojili a ktorí sú spravodajcami pre túto tému HDP. Je to pokus zelených osvedčenú veličinu pre meranie regionálnej sily zmeniť a urobiť to podľa ich predstavy. Je to milý pokus, ktorý však solidárnu spoločnosť, eh, ktorú v Európe máme, by rozvrátil. A moja predrečníčka to už spomenula že by sa tak stalo. Ak by sme toto dovolili, ak by sme indikátory pre životné prostredie, sociálne prostredie postavili nad úroveň HDP alebo na jeho úroveň, tak by sme rozvrátili európsku solidárnu spoločnosť, pretože by to znamenalo, že aj bohaté regióny majú problémy so životných prostredím. Samozrejme, a platí to, v Nemecku máme problémy s firmou BASF, chemický priemysel, potom E, baníctvo. E, do takýchto oblastí by sme zrazu dostali veľké prostriedky, ale ktoré regióny by potom museli za to platiť? Samozrejme, že tie najchudobnejšie. Ak by sme dovolili, aby to išlo týmto smerom, tak zatrasieme európskym solidárnym modelom a budeme vydaní na pospas svoj vôli toho, akým spôsobom sa budú zrovnávať indikátory e, pre Európu. Či sú to indikátory pre klimatické zmeny alebo špecifické e, záťaže. Ako to chcete pre Európu vyhodnocovať? Potom dostanú peniaze tí, ktorí najinteligentnejšie dokážu využiť štatistiky vo svoj prospech a nie tí, ktorí tie peniaze najviac potrebujú. Región, ktorý je chudobný, ktorý má najnižšie HDP, tak toto je región, ktorý nemá peniaze na to, aby mohol príjmať nejaké opatrenia na ochranu životného prostredia. Práve preto máme európsku koheznú politiku a tu spojíme so stratégiou Európa 2020. Tam sú sociálne väzby veľmi dobre zakotvené a tým pádom by sa prostriedky dostali do najchudobnejších regiónov, aby sme vyriešili ich problémy so životným prostredím a sociálne problémy. To je základný základná myšlienka EÚ. Je to správne, ale prosím, teraz nemeňme, nehýbme um, parametrami a veličinami. Zelení si chcú zabezpečiť klientelu na európskej úrovni, chcú vytvoriť nové európske agentúry, chcú vytvoriť nový manažment. Nie, toto nesmieme dopustiť a musíme jednoznačne zaujíť stanovisko že ani výbor Eh, ani eh, výbor pre regionálnu politiku by tu nemal eh, byť vedúci. Mal by sa zapojiť aj výbor pre životné prostredie. Ďakujem. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi. Jeho správa nám e, vyjasnila e, otázky týkajúce sa ukazovateľa a HDP. Výber e, ukazovateľa hovorí o tom, čomu venujeme našu pozornosť. Sú to naše ukazovatele a keďže sme politikmi, tak potrebujeme štatistické údaje. A práve preto vítam návrh a tento text je akýmsi e, vyvážujúcim dokumentom, ktorý e, chce upriamiť svoju pozornosť e, na štatistiky a na nové spôsoby. Myslím si, že mohli by sme tu hovoriť aj už o ekonomických a sociálnych ukazovateľoch, ktoré existujú Myslím si, eh, že však eh, je to veľmi optimistické, ak by sme chceli zmeniť ukazovatele v, súčasnom, v súčasnej situácii eh, rokovaní. Myslím si, že budúca regionálna politika by mala byť účinná pri ochrane nášho životného prostredia, vzdelávania, prístupu k technológiám a tak ďalej a to prostredníctvom účinného e, systému e, na obdobie 2014-2020. E, Ďakujem. Ďakujem pekne, Elizabeth Schroeter. Myslím, mikrofon. Nevymysleli to len zelení, ale na boli OECD sa o tom diskutovalo najprv a e, znamenalo to veľký potlesk aj z našej strany. Ale Sar- pán Sarkozy nie je členom zelených ani e, vlastne do parlamentu. A potom e, najväčšia politická skupina e, vo výbore NV je EPP, takže nie zelený. Spravodajkyňa pochádza z politickej skupiny európskych e, pre, pre tú slobodnú e, demokraciu, takže EFD, teraz mi to nenapadá presne po nemecky, ako znie preklad tejto politickej skupiny. Spravodajkyňa stanoviska je e, pani Harkin, teda v sociálnom výbore, tá tiež nie je členkou zelených, ale patrí k liberálom. My túto tému považujeme za dôležitú a správnu, pretože, a už to zaznelo, HDP ponúka iba určitú dimenziu a je niekedy trošku e, zavádzajúce. A v tomto prvom pracovnom dokumente sa vôbec nehovorí o tom, že by sa HDP malo vymeniť, nahradiť niečím novým. Iba, že by sa mali ešte doplniť iné indikátory tam, kde sú ťažkosti, aby tieto ich mohli korigovať. Uvediem príklad. Každý vie, čím sa, e, čo sa meria HDP, že sa tam merajú aj investície, takže či do nejakého regiónu tečú investície. Takže obzvlášť chudobné regióny, ktoré dostávajú veľké príspevky zo strany EÚ, už len e, preto, že sa tam investuje že tam e, plynú prostriedky, je HDP automaticky vysoké, bez toho, že by bolo jasné, či týmito investíciami sa naozaj vytvorili pracovné miesta, či um, sa tu e, v tomto dôsledku aj rovnomerne rozložili príjmy iba preto, že automaticky tam plynu e, prostriedky, tak je tam vysoké HDP. Takže e, tie regióny, ktoré sú na ťažšej pozícii, tamto HDP najmenej odráža ich e, situáciu. Existujú štúdie, ktoré to dokumentujú, ktoré hovoria, že je to problém. Už od roku 2000 toto beží, je celý rad štúdí, ktoré na to stále znova poukazujú. A je teda správne uvažovať nad tým, či HDP eh, naozaj je všetko a predstavuje to jediné riešenie, alebo či by sme tam nemali eh, ešte eh, uvažovať nad tými kritériami a takisto nejde o to, či máme diskutovať o nejakých údajoch aj o takých, ktoré sa e, nezbierajú v českých štátoch. Nie, hovoríme o tom, čo je medzinárodne uznané, e, o tom, čo sa zbiera e, všade, alebo kde sa o tom diskutuje, že to patrí k štatistikám, ktoré v budúcnosti sa na medzinárodnej úrovni majú všade zbierať. Takže toto Gini, to je to, čo vlastne splňa tieto kritéria. Tam budú eh, príslušné údaje za všetky členské štáty, aj EÚ bude v iných oblastiach tento eh, indikátor využívať, takže tu sa vôbec nemusí diskutovať o tom, či je to eh, vedecky podložená záležitosť dostatočne GNI možno budete považovať za niečo, čo nie je vhodné, ale momentálne na medzinárodnej úrovni e, národné štáty toto využívajú. Tieto údaje sú už k dispozícii a už sa aj overujú v praxi, takže overili v praxi. Takže nejde o to, aby sme si tu niečo nové vymýšľali, ide o to, aby sme sa zaoberali tým, čo odrazí určité veci lepšie. A v tomto zmysle, myslím, e, táto správa je veľmi vyvážená, veľmi vecná, veľmi opatrná a ale jasne poukazuje na to, kde momentálne musíme eh, urobiť nejaké zlepšenie, aby sme eh, to nemali takú situáciu, že povieme, že a, tak tam je úžasné HDP, ale napokon tento región e, bude stále závislý od EÚ e a jej peňazí, pretože sa tam vlastne vôbec nepozoruje, ako to vyzerá v realite v danom regióne. Tu je naozaj dostatok príkladov v EÚ a preto musíme o tomto uvažovať, aby sme efektívnejšie e, financovali a nie viac financovali. Takže takto treba rozumieť ten pracovný e, dokument e, spravodajcu a toto je náš príspevok k tejto diskusii. Bolo by absurdné, keby výbor pre regióny sa vôbec neprihlásil do tejto diskusie. Ďakujem, François Alfonzi. Hm, ďakujem. V prvom rade by som chcel povedať eh, nášmu kolegovi, ktorý nám eh, zazlieva eh, ideologický charakter správy, tak myslím si, že v tejto diskusii to nie je správne pozrieť sa na to takýmto spôsobom. Toto sa netýka iba zelených, ale všetkých poslaneckých eh, klubov a myslím si, že nachádzame sa v správnej chvíli, kedy o tom musíme hovoriť a kedy si musíme klásť otázky ohľadom HDP eh, ako jediného ukazovateľa. Nechceme tu eh, nič radikálne zmeniť, ale pozrieť sa na situáciu, ktorá je v jednotlivých regiónoch Európy a nehovoríme tu teraz o, o úplnom odstranení HDP, ale o doplňujúcich ukazovateľoch ďalší ukazovateľ, ako napríklad čo sa týka nákladov na život, toto je pre mňa veľmi dôležité, pretože toto je rozličné v jednotlivých regiónoch a už e, toto kritérium by sme vzali, e, mali vziať do úvahy. Čo sa týka kritérií životného e, prostredia, snažíme sa prijať politiky na európskej úrovni, ako napríklad boj proti klimatickým zmenám a myslím si, že toto kritérium by malo zohrávať úlohu aj pri podpore regionálnych politík, ako napríklad, keď uvediem teda príklad, nachádzam sa na ostrove a máme tu dva prístavy, ktoré medzi sebou e, súťaže. Jeden je viac podporovaný, e, druhý menej, ale ten e, druhý je pre mňa zaujímavejší, pretože je tam mm, menšia vzdialenosť a práve preto je to výhodnejšie, čo sa týka emisí CO2. A myslím si, že toto by sme mali vziať do úvahy a to práve e, v vízii e, Európy, práve v tomto duchu navrhujeme naše úvahy a žiadame vás, aby ste na tým pouvažovali a to nie ideologickým spôsobom. Ďakujem. Je zaujímavé, že sa môže pripojiť tomu, čo práve zaznelo. Možno ešte predtým by som povedala, keď som pred rokom ako všetci ostatní koordinátori kolegovia eh, videla, že môžeme rozhodnúť, či regionálny výbor bude pracovať ako gesovský výbor na tejto téme, tak som vlastne e, e, si neuvedomovala, čo sa z toho môže e, vyvinúť a teraz už považujem za chybu, že my nie sme gestorský výbor, ale výbor pre životné prostredie, to sa už ale nedá napraviť a teraz už len uvidíme, čo môžeme s tým urobiť. Myslím si akurát, že nad rámec regionálnej a koheznej politiky určite Existujú európske projekty, kde bez ťažkostí je možné eh, hodnotiť na základe aj iných eh, kritérií než HDP. Takže z pohľadu eh, výboru Envy, keď sa na to pozerám, určite je zmysluplné hovoriť aj o iných veciach. Ale E, myslím si, že ako e, regionálny výbor by sme sa mali zamerať aj na stanovisko, ktoré sa zaoberá predsa koheznou politikou. Pre 1,5 hodiny e, sme prijali naše uznesenie o našej predstave o koheznej politike. Hovorili sme tam o pozmeňovacích návrhoch, ktoré zdôraznili, že HDP je hlavným kritériom pre teda príjmanie prostriedkov v oblasti regionálnej koheznej politiky aj keď by sa tam e, vlastne mohli pripojiť ďalšie e, indikátory, ak sa ukážu ako relevantné. To predsa povedala aj stanovi, e, spravodajca, že HDP to musí ostať ako hlavný, hlavná téma, hlavný bod to musíme zdôrazniť v tejto súvislosti. A to, čo zaznelo pred chvíľou, ak to naozaj je pravdou s týmito životnými nákladmi, tak potom veľké mesto Mníchov, e, kde, e, e, je, kde to je teda najvyššie tieto náklady životné, tak by malo získavať podporu, pretože tam, sú, tam je vlastne tak drahé prežiť. A to je absurdné. Ja si myslím, že v iných oblastiach je to téma životné náklady, pretože na základe iných indikátorov to vedie k ťažkosti, ale to práve zdôrazňuje, že Nemôžem si zvoliť eh, hoci aké ľubovoľné kritérium. A ak by sa mi to aj malo podariť, že merania v EÚ budú všade rovnaké a závery, ktoré budem vyvodzovať, budú eh, všade rovnaké, podľa môjho názoru, a e, o tomto hovorí aj tento e, e, prístavný projekt, na regionálnej úrovni úplne prirodzene musím používať aj iné kritéria, ale na európskej úrovni, kto potrebuje podporu z koheznej politiky, ten by Ehm, sa mal jasne identifikovať na základe HDP a ak to bude možné, ak budú existovať, tak e, aj na základe e, pomocných indikátorov, ktoré sú merateľné, ale v celej Európe na základe tých istých štatistických e, východisk Ja pochádzam z bývalej DDR. U nás e, e, sa spomínala jedna veta, iba e, verím ba tej štatistike, ktorú som ja sám e, sfalšoval. Takže nechcem povedať, že aj európske štatistiky sa falšujú, ale sú interpretovateľné rôznymi spôsobmi. A keď mám jasné pravidlá pre e, e, spoločné vytváranie indikátorov, tak nemôžem vytvoriť indikátory pre e, e, e, vlastne hodnotenie toho, kto je chudobný a kto potrebuje podporu na e, e, celoeurópskej úrovni. Takže tu by sme mali dávať naozaj pozor, aj preto, e, že je tu snaha e, vlastne zaviesť nové indikátory. Keď sa hovorí, že štatistické údaje e, sa zbierajú všade rovnako na európskej úrovni, nech už sú to akékoľvek, napríklad pokiaľ ide o nezamestnanosť, ktorá sa tu stále znova spomína, treba zabezpečiť, že metódy sú všade rovnaké. A mali by sme mať aj na pamäti, že stále diskutujeme o tom, že treba znižovať byrokraciu a nezvyšovať. A otázkou je, že ak e, by som chcela mať nové štatistiky, ktoré by sa dali použiť na európskej úrovni, e, akú zaťaž to pre regióny e, predstavuje, aby sa to naozaj dalo využívať. Takže treba mať aj toto na pamäti. A vychádzam z toho, že na regionálnej úrovni je tu rozhodnutie používať aj iné indikátory ale to už nie je naša úloha, to je už úloha členských štátov, ktoré to musia popracovať. A myslím si, že by sme mali zdôrazniť, že HDP by malo byť našim kritériom pre budúcu kategorizáciu regiónov a hodnotenie, či potrebujú podporu alebo nie. Ehm, ďakujem pekne. Laslo Šurian. Laslo Šurian. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ďakujem pani predsednička za slovo. V mene EPP by som ako tieňový spravodajca chcel povedať, že samozrejme musíme byť otvorení a musíme dbať aj na ostatné ukazovatele, ktoré vedú k lepšiemu fungovaniu Európskej únie, ale taktiež musím povedať, že som zo, že súhlasím so socialistickým názorom. Neexistujú tu žiadne iné ukazovatele, na ktorých by sme na ktoré ktorý sme mohli vziať do úvahy v súčasnosti. To neznamená, e, že nesmieme sa zaoberať ďalšími štúdiami, ale to, čo je najlepšie, to už existuje. A taktiež som presvedčený, že HDP e, neodzrkadľuje e, všetko, a ehm, nie obrazom e, života, úplným obrazom, ale myslím, že je to to najlepšie, čo v súčasnosti máme. A príkladom je to, že to používame už e, niekoľko rokov. Ako by sa uh, e, HDP mohlo zmeniť, hovorili sme to ženy, ale v súčasnosti nesmieme zabúdať na to, že zmena ukazovateľov by zodpovedala iba čiastočným záujmom. Toto musí byť úplne jasné. A e, tento výbor pre regionálny rozvoj musí konať v záujme, aby rozvojová politika naozaj fungovala. A myslím, že rozhodnutie, ktoré bolo prijaté pri hlasovaní, je výborným rozhodnutím, pretože otvára e, dvere samotnému záujmu a okrem toho poukazuje na to, že by sme mali dávať pozor na e, lokálne, e, lokálne HDP. Čo z toho vyplýva? Ako prerozdeľuje e, štát finančné prostriedky veľmi pozorne. Máme tu monitoring, pretože ehm, z toho vyplývajú potom naše skúsenosti, naše poznatky, ktoré potom budeme môcť e, e, v budúcnosti využiť aj na európskej úrovni. Ale v súčasnom štádiu sa nachádzame ešte veľmi ďaleko od tohto bodu a nemôžem e, prijať to, že stanovisko e, nie je dostatočne e, nuancované. A Samozrejme, máme tu niekoľko pekných e, fráz ohľadom dôležitosti HDP. Nájdeme to v tomto texte, ale toto sú skôr také diplomatické eh, vety. A myslím si, že pri diskusii sme nevideli eh, žiaden rozdiel a v názoroch eh, starších a nových členských štátov, takže toto nie sú eh, žiadne osobné záujmy. Zakladajúce krajiny zakladajúca krajina teda najviac eh, podporila HDP ako základný ukazovateľ, takže EPP si myslí, že súčasný text musí byť upravený a zatiaľ si nemyslím, e, že dôjdeme k úplnému e, konsenzu. Samozrejme, nerozhodujeme o tom, e, čo bude hlavným ukazovateľom po roku 2014. Nachádzame sa v štádiu vyjadrovania názorov. Nechceme nejakým spôsobom obmedzovať diskusiu. Samozrejme, veci sa budú ďalej vyvíjať. nemali by sme opustiť vyšliapané chodníčky a nemali by sme sa vydať na úplne nové cesty. Ak nám to prinesie samozrejme dobré veci, a tak s tým budeme súhlasiť. Ak dochádza k zmenám aj eh, čo sa týka volieb v jednotlivých členských štátoch, tak eh, musíme eh, musíme to zdôvodniť a tak aj tu, ak budeme mať ďalšie zmeny, tak tak sa musíme pozrieť na to, aký to bude mať vplyv na stav koheznej politiky a súčasné štúdie to jasne nedokazujú. Takže myslím si, že musíme toho vykonať ešte veľa. Ešte veľa vecí musí byť vykonaných vo výskume. Samozrejme je veľmi pozitívne, že sa tomu venujeme ale jedná sa o také nejasné veci. V každom prípade uh, som si istý, že keď hovoríme uh, napríklad o Korzike, tak samozrejme potrebuje a potrebuje pomoc. A tak ako aj e, najvzdialenejšie regióny, ako regióny, ktoré sa nachádzajú v ťažšej situácii v porovnaní s ostatnými, e, kde ukazovatele e, nepostačujú na to, aby poukázali na ťažkú situáciu. K tomuto smerujeme nielen iba k samotným zmenám ukazovateľov. Myslím, že toto je pre všetkých, eh, ktorí zdieľajú eh, hodnoty zelených, vrátane mňa, pre kolegov, eh, ktorí majú toho zeleného ducha. tak ich aktivity sa musia taktiež zamerať na aktivity štrukturálnych fondov, založených na HDP. Keď sa vrátime ku e, Korzike, ak to bude samozrejme lepšie, investície budú lepšie pre životné prostredie, tak je správne, že to využijeme, ale neznamená to, že tento konkrétny región dostane väčšiu alebo menšiu podporu. Zamerajme sa na programy 2020. Súčasné rámce musia byť využité na dosiahnutie spoločného cieľa. A práve tu musí byť prítomný ten spomínaný zelený uh, duch. A myslím, že sme pripravení na to, aby sme spolupracovali Nemali by sme však eh, ignorovať už existujúce ukazovatele, eh, v členských štátoch a v regiónoch. Takže eh, takto sa na veci pozeráme. Naše pozmenujúce návrhy mm, dúfam budú podporené aj ostatnými politickými skupinami. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much. Oui. <coughs> Merci, madame la présidente. Très... ďakujem pani predsednička, len uh, veľmi rýchlo. Myslím, že každý by sa mal zaoberať problémom, o ktorom tu hovoril spravodajca. A vidíme, že každého sa to týka. Vidíme to na tejto diskusii. ak som správne e, pochopil, tak oni nechcú úplne odstrániť kritérium HDP, ale hovoria o tom, že sa jedná o nástroj, e, ktorý musí naďalej fungovať, musí naďalej existovať, ale ktorý je príliš obmedzený na meranie pokroku spoločnosti a že by bolo správne okrem HDP nájsť ďalšie nástroje. Nehovorím, že veci sú jednoduché, ale e, povedal by som svojim kolegom, že Európa už sama o sebe vo e, svojej koheznej politike si myslí, že HDP, a považuje teda HDP nie za jediné kritérium, napríklad regióny, e, ktoré môžu získať cieľ číslo 1 štrukturálnych fondov. Na to, aby získali štrukturálne fondy, sú tu viaceré kritéria HDP, ako aj ďalšie nástroje, ako napríklad miera nezamestnanosti. To znamená, že musíme o tomto diskutovať, pretože zjavne môžeme považovať HDP ako základ a potom musíme pridať ďalšie ukazovatele. Takže pozrime sa na to so špecialistami a myslím si, že tým pádom nájdeme správne nástroje. Samozrejme, nie je to jednoduché vyčleniť jednotlivé kritéria, ale buďme aspoň odhodlaní na to, aby sme o tom diskutovali a aby sme sa čo najviac priblížili realite. A toto je výzva, ktorej musíme čeliť. A ak mm, dojdeme k úspechu, tak mm, budeme výborným príkladom pre ostatné spoločnosti. E, Jan Břežina. Ďakujem e, za slovo. Pán Jan Břežina, ďakujem za slovo z hľadiska cieľov štruktúrálnej štrukturálnej politiky, to znamená pomoci zaostávajúcim regiónom, je HDP veľmi dobrou veličinou pre rozdeľovanie prostriedkov medzi regiónmi, ktoré zaostávajú, a medzi regiónmi, ktoré si viac menej môžu pomôcť samé. Pri tejto debate som dospel k názoru, že nemôžeme od tohto základného kritéria uhnúť a cúvnuť a akceptovať iné kritériá, pretože ich popis a popis dopadov, ktoré by mali mať, znie veľmi paradoxne. Pán spravodajca hovoril o well-being, o životnom šťastí. Ja som najšťastnejších ľudí stretol v najchudobnejších oblastiach Európy. Títo ľudia by podľa tohto kritéria mali prispievať iným regiónom, ktoré nie sú tak v úvodzovkách šťastné. To bola otázka. A to isté platí pre životné náklady. To, čo som počul o tom, že štrukturálne fondy a štrukturálna pomoc zvyšujú HDP regiónov, tak tam potom môžeme hovoriť o niekoľkých percentách ročne, ak sa tieto prostriedky dobre využívajú. Čiže ma celá táto diskusia priviedla k presvedčeniu, že ak použijeme iné parametre než HDP, tak len v tom zmysle ako o tom hovoril kolega Surian, to znamená pre ostrovy, pre odľahlé horské oblasti a pre územia s touto špecifikáciou. Inak takáto politika povedie k paradoxom, ktoré štrukturálnu a regionálnu politiku postavia na hlavu a je absolútne absurdná. Podporujem týmto, čo povedal aj kolega Peter. Ďakujem. Ďakujem pekne, Rika Manner. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin on monen kert- Ďakujem pekne, kolegovia, viackrát sa povedalo, že je dôležité, že o tom teraz diskutujeme. A tiež je dôležité naozaj zachádzať do hĺbky, do detajlov s expertmi na tieto témy. E, je tu veľmi veľa uhlov pohľadu. Ja som toho názoru, že HDP by malo byť hlavným kritériom budúcnosti a to je dôležitý aspekt európskej solidarity. Takže zastávam sa HDP, ale nie je to dostačujúci indikátor. Vôbec nie, pretože ako taký, keď sa využíva, nám neumožňuje E, vykonávať skutočnú európsku regionálnu politiku, pretože problémy majú často viac e, uhlov a nemôžeme e, v budúcnosti sa potom venovať všetkým výzvam, ak budeme používať iba HDP. Som z Fínska, kde, ktoré nie je veľmi husto obývané a s tým súvisia mnohé problémy, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť napríklad. E, napríklad toto nie je zohľadnené v HDP, takže mali by sme vytvárať prepojenia medzi indikátormi a e, odraziť aj teda tým lepšie naše ciele e, v agende 2020, spom- spomenúť tu napríklad aj kritéria konkurencieschopnosti zelenej ekonomiky, rozmýšľať nad tým, ktoré regionálne indikátory by mohli tieto naše ciele najlepšie odraziť. Takisto podporujem, aby sme rozmýšľali ďalej nad environmentálnymi indikátormi. Tie budú v budúcnosti dôležité. A ako som už povedala, v budúcnosti budeme stať pred veľkými výzvami, pokiaľ ide o demografické zmeny. Aj pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, možno by sme mohli vypracovať indikátor e, pre starnutie, pretože aj tu budú regionálne e, dopady na konkurencieschopnosť Takže mali by sme sa venovať týmto otázkam v regionálnej politike a e, za pomoci teda konkrétnych e, indikátorov. Jean-Paul Bese, chceli by ste sa vyjadriť? No, áno, nie teraz. Takže, vážení kolegovia, práve sme ukončili diskusiu na, tento, na túto tému. Aha, nie, predsa len sa chcete vyjadriť? Áno, chcel by som povedať niekoľko slov, aby sme ukončili túto výmenu názorov. ktorá je veľmi živá. Chcel by som povedať, e, že e, nejedná sa tu e, o to, či máme zeleného ducha alebo nie, ale jedná sa o to, či tu máme realitu, ktorej chceme uplatňovať našej politiky a stále tu máme realitu, v ktorej pracujeme už niekoľko rokov a mali by sme mm, to vylepšiť, mali by sme sa na to pozrieť eh, z iného uhla a štúdia eh, ďalších ukazovateľov k hlavnému ukazovateľu HDP. Eh, to je diskusia, ktorá prebieha na celom svete. Toto je naozaj základná diskusia a ja sám pochádzam e, z Francúzska, kde e, náš prezident e, zriadil špeciálny výbor, ktorému predseda pán Stignic, americký ekonóm. A títo ľudia pracujú na vypracovaní nových ukazovateľov a, a hovorí sa o tom, ako, aké je to komplikované. Ale samozrejme, veci sú veľmi zložité, často si protirečia a už samotný HDP je veľmi komplikovaný. Ten tiež nespadol z neba. Potrebovali sme e, mnoho rokov, aby sme ho definovali a samozrejme práce pokročili a teraz je potrebné, aby sme zoskupili tieto ukazovatele a samozrejme, opakujem, nejedná sa o odstránenie HDP ako referenčného ukazovateľa, pretože ten tu existuje a práve on On odzrkadľuje ekonomický rast, je hlavným ekonomickým pilierom, ale je potrebné uvedomiť si, že toto nie je dostačujúce. Máme tu ešte ďalšie piliere, environmentálne, sociálne piliere a tieto tri piliere musia fungovať spoločne. A nemáme dostatok konkrétnych nástrojov, aby sme prešetrili túto synergiu a túto komplementaritu. Takže v mojich návrhoch sa hovorím o tom, e, že HDP je nevyhnutným, ale nepostačujúcim referenčným údajom. A my tu teraz nechceme e, vypracovať e, nejaký úplne nový ukazovateľ, musíme načúvať expertom. Áno, môžeme ich tu pozvať, aby sme eh, s nimi diskutovali, ale jedná sa o to, aby sme vyslali silný politický signál, aby sme eh, pozbudili komisiu, aby urychlila svoje práce ohľadom nových ukazovateľov. Nemôžeme čakať na to, že nám spadnú, spadne niečo z neba. Eh, musíme vyslať signály a to veľmi jasným spôsobom. Ďakujem. Joachim Celer by sa chcel vyjadriť, ale neotvárame znovu diskusiu, chcem len podotknúť. Ja, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je to trošku ťažšie pre mňa um, ako spravodajca k tomu niečo povedať, avšak chcem vyjadriť určité pochybnosti. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, či indikátory existujú, ktoré by našu životnú realitu lepšie popisovali ako HDP, avšak existuje už veľké množstvo návrhov, ako tieto indikátory by sa dali tematicky nazvať. Sú to indikátory napríklad pre sociálnu oblasť, ochranu životného prostredia, kvalitu života, verejné zdravie, výskum, sociálnu rovnosť, mieru zamestnanosti a tak ďalej ďalej. Otázka však znie, do akej miery sú platné momentálne takéto indikátory? Pani Kreol sa tejto téme už venovala. Sú vôbec vzájomne porovnateľné? O tom by sme samozrejme mohli diskutovať a určité okolnosti zohľadniť v jednotlivých regiónoch a členských štátoch a zároveň by sme tieto podmienky popísali nimi. Ale práve teraz, keď tu diskutujeme o tom, tak e, všetko súvisí s koheznou e, politikou a štrukturálnou politikou. Rôzne odborné výbory navrhujú, aby sa vytvorili jednotlivé fondy, pretože v posledných rokoch sme ciele Európskej únie, či už ide o dopravnú politiku alebo politiku životného prostredia, nedosiahli. Uh, a teraz by sme podľa sektorov mali dosiahnuť lepšie ciele v tejto oblasti, ale potom v konečnom dôsledku by to znamenalo, že regionálna politika na európskej politike by mala zaniknúť. A s tým nemôžem súhlasiť. Myslím si, že kohezná štrukturálna politika má vo svojom obsahu podporu vnútornej súdržnosti EÚ. Vnútorná súdržnosť z, na pozadí rozdielného vývoja je najlepšie čitateľná podľa hospodárskeho vývoja jednotlivých regiónov. A ľudia samotní, regióny samotné vedia, čo majú robiť na lokálnej úrovni a kde majú investovať. A preto by sme mali vý, um, stav vývoja hodnotiť podľa jednotlivých oblastí, hospodárska, sociálna a tak ďalej. Malo by to slúžiť ako ďalší podklad pre ďalšie budúce rozdelenie v rámci koheznej a štrukturálnej politiky. Nedáme si to zobrať tieto ukazovatele nedovolíme, aby sa to zmenilo. Mali by sme um, zodpovedným spôsobom reagovať na regionálne zvláštnosti. Tiež si myslím, že demografické procesy s tým, čo ponúka európsky rozpočet, by sme mohli ovplyvniť avšak nie v celkovej súvislosti s EÚ. Na miestnej úrovni by sa možno dalo niečo urobiť, alebo proti scvrkávaniu jednotlivých mest, miest a regiónov. Oni na lokálnej úrovni sa musia rozhodnúť, na čo sa chcú ťažiskovo zamerať. Čo sa týka popísania životnej reality v rôznych oblastiach, veľmi som za to, aby sme o tom diskutovali a aj o tom, ako by sa tu mohli stanovať merateľné a validovateľné indikátory, ale čo sa týka koheznej a štruktúrnej politiky, tak predtým, než zavedieme niečo nové, by sme nemali opúšťať staré východené cesty. Ďakujem pekne, milí kolegovia. Situácia je následovná. Výbor pre životné prostredie zverejní správ. Bude hlasovať o správe 29. novembra a my naše stanovisko za náš výbor REGI budeme hlasovať 20. 7. Eh, a 8. oktobra a preto by som rada otvorila ten pripomienkovací proces, ktorý bude prebiehať až do 4. októbra. Myslím si, že sa tu otvorí veľmi živá debata, ktorá by mala podporiť predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ako už bolo povedané, dodržte prosím stanovené lehoty. 5. október by mal byť našim konečným termínom. Ide aj o naše dlhodobé aktivity, vypočutie k tejto téme v prvom pol roku budúceho roka. Túto debatu budeme môcť ešte ďalej rozšíriť. prechádzame k 13. A je to stanovisko Jana Břežinu k nariadeniu rady o subvenciách národných k uzatváraniu nefunkčných banských podnikov. Nech sa páči, dámy a páni, ospravedlňujem sa za rýchlosť, pretože bohužiaľ hlasovanie v hlavnom výbore sa bude konať veľmi skoro, preto dostávate naše stanovisko, respektíve moje stanovisko k záležitosti, ktorá sa týka osudu približne 100 tisíc Európanov. Ide o to, že koncom tohto roka uplynie platnosť tzv. uhoľnej smernice a že by nebol právny základ na to, aby boli podporované ekonomicky nerentabilné čiernouholné hlbinné bane. Viedlo by to samozrejme k ich uzavretiu a ku kolapsu mnohých pracovných miest. Táto záležitosť sa týka predovšetkým Nemecka, Španielska, ale aj Slovenska. A vzhľadom na to, že uzatváranie týchto šacht, <clears throat> ktoré pokým nebudú konkurencieschopné, musí skončiť na štátnej podpore, a má to veľké regionálne dopady, sociálne a ekonomické dopady. Je dobré, že náš výbor vypracúva aj svoje stanovisko k tomuto. Pozmeňovacie návrhy, ktoré máte pred sebou, som podal niekoľkým skupinám. Prvé tri pozmeňovacie návrhy sa týkajú vysvetlenia situácie, <clears throat> Pozmeňovací návrh 4 berie do úvahy fakt, že táto záležitosť je v mnohých krajinách už teraz výsledkom ťažko dosiahnutého konsenzu a napríklad v Nemecku je doba ukončenia činnosti šacht plánovaná na rok 2018 súčasný návrh komisie je rok 2014. Myslím si, že tento dátum by sme mali predlžiť, pretože by sme nemali lámať politickú dohodu v jednotlivých krajinách. Ďalšie sú pozmeňovacie návrhy 5, 6 a 7, ktoré popisujú konkrétne negatívne sociálne a ekonomické dopady zatvorenia baní. A pozmeňovací návrh číslo 9 a 16 vysvetľuje hlavný omyl návrhu komisie, to jest, že zatvorenie týchto uholných šácht pozitívne ovplyvní produkciu CO2 čiže že sa zníži množstvo skleníkových plynov. <clears throat> Myslím si, a som toho názoru z odborného hľadiska, že veľa z týchto uzatvorených, alebo že palivo z týchto uzatvorených baní bude nahradené importovaným palivom a že k nákladom na ťažbu uhlia sa ešte prirátajú náklady z exhalátov, CO2 z dopravy. Takže vôbec nie je možné podľa môjho názoru hovoriť o zmiernení klimatických zmien. Pozmeňovací návrh číslo 15 sa zaoberá opatreniami, ktoré je možné realizovať z hľadiska regionálnej politiky ako pomoc takým regiónom a takým komunám, ktoré budú žiť s dopadmi zatvorenia zdrojov uhlia. A v pozmeňovacom návrhu číslo 18 sa navrhujú konečné lehoty pre uzavretie týchto baní na rok 2020. Ďalej v pozmeňovacom návrhu 19 sa zaoberám prípadom, kedy v súčasnosti nemusí byť ekonomika takejto šachty plusová, takáto baňa potrebuje pomoc, ale po roku 2022 s jasnou perspektívou môže byť vzhľadom na turbulentný vývoj cien uhlia, plynu a ropy, pretože tieto komodity sú prepojené. Môže tu byť perspektíva konkurencie schopnosti my takto zavádzame pozmeňovacím návrhom 19 výnimku pre takéto bane. A pokúšam sa o celkovú výnimku, pretože v niektorých prípadoch sa môže stať, že v izolovaných miestach budú tieto bane pre ďalšiu existenciu z regionálneho, sociálneho a energetického hľadiska nevyhnutná. Myslím, že to je pozmeňovací návrh číslo 10. Toľko na úvod k danej téme. Ďakujem. Thank you uh, very much. Uh, I don't know if there are any Ďakujem. Neviem, či sú nejakí kolegovia, ktorí by sa chceli tiež vyjadriť. Markus Piper. Ricardo Cortes. Spravodajcovi by som dôrazne poďakoval za toto stanovisko, pretože v niektorých krajinách Európy, najmä v Španielsku a v Nemecku, máme v skutočnosti takýto problém. Uhlie skutočne už nie je konkurencieschopné, avšak národné vlády naplánovali určité dobehové lehoty, ktoré sa um, natiahli na dlhšie obdobie, než to navrhla komisia. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa eh, aby sme zohľadnili národnú problematiku, zvláštnu situáciu národných krajín. Ak by Európa povedala stop, koniec a to za pár rokov bol, znamenalo by to výraznú stratu dôvery v našu politiku, pretože ľudia um, na konkrétnom mieste nerozlišujú medzi jednotlivými zadaniami, nariadeniami z Európy, či to je z Berlína alebo z Madridu. Mali by sme sa snažiť o maximálne dobré riešenie rozhodlo sa tak v prospech schopných podnikov. Ešte raz ďakujem za solidaritu kolegov a budem veľmi rád, keď výbor REGI bude za. Ďakujem pekne. And I don't know anybody on, on the list. Okay. Sí, también, gracias, presidenta. Pani prezidentka, predsednička, rada by som, rád by som sa poďakoval správodajcovi. Sme tu pred problémom, ktorý sa týka najmä štyroch krajín, ale je to veľmi zaťažujúca záležitosť, ktorá postihne asi 100 tisíc pracovných miest v čase krízy. Môže to mať v, za následok veľmi veľké sociálne napätie ak by sa bane mali zavrieť a malo by to potom veľký vplyv na životné prostredie. Tento dátum, rok 2014, to je to úplne náhodilo zvolený dátum a myslím si, že by táto lehota mala trvať do roku 2018 minimálne, ak nie do roku 2020. Inak by to bol krok späť voči situácii na jednotlivých miestach, v jednotlivých regiónoch, oblastiach, ktoré sú tým dotknuté. A čo sa teraz týka problému podpory ťažby uhlia, samozrejme, že musíme zohľadniť v prvom rade problematiku životného prostredia. Čiže ak uhlie sa tu nahradí uhlím z iných krajín, tak potom v iných krajinách, tých, odkiaľ sa bude dovážať, sa objavia tieto isté problémy. Tam sa životné prostredie v okolí baní opäť e, zhorší. Ale musíme si byť vedomí tej okolnosti, že v Európe existuje viac ako 12 pilotných projektov ktorých sa zaoberáme problematikou CO2 a jeho viazanosti v pôde a myslím si, že z politického pohľadu z politicko-ekologického pohľadu je to o mnoho širšia téma, netýka sa to len baní. A potom samozrejme treba hovoriť aj o konkurencie schopnosti, to by nám malo byť jasné. Celkom určite sa dá povedať, že tieto subvencie pre hnedé uhlie v členských štátoch nie sú prípustné, ale máme tisícky precedensov. Podniky tým boli samozrejme postihnuté. Máme aj iné príklady, napríklad automobilové odvetvie. A myslím si, že sa to dá porovnať s tej, touto situáciou ťažby hnedého uhlia. Myslím si, že v tejto oblasti teda by bolo postihnutých priamo 100 tisíc pracovných miest v štyroch krajinách. Tieto pracovné miesta by zanikli a preto tento samovolne zvolený dátum treba predlžiť až za rok 2014, minimálne na rok 2018 alebo 2020. Michal Carab. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, milé kolegyne a kolegovia. Mnohé už kolegovia uviedli. Celkom určite existujú veľmi dobre pochopiteľné argumenty, že zo strany EÚ e, sa programy dohodnuté v členských štátoch e, dohodli tak, aby e, sa nevinuli negatívne dôsledky na naplánované uzavretie nekonkurencie schopnosť, schopných uholných podnikov, ale na druhej strane spaľovanie hnedého uhlia vo výrobe elektrickej energie určite výrazne zaťaží životné prostredie ja nechcem stať e, v ceste Európskej únie um, k novým technológiám treba hovoriť aj o skladovaní CO2 a myslím si, že mali by sme tu prijať pozmeňovací návrh. Ešte raz sa chcem k nemu vrátiť. Myslím si, že sa pohybujeme nesprávnym smerom. Ak som to správne pochopil, tak cieľové plány by sa mali preveriť a nám vo výrob, výbore e, nejde o otázku trvalého subvencovania hnedého uhlia, ale my musíme zohľadňovať e, vplyvy na klimatické zmeny. Tento pozmeňovací návrh, ako to ja chápem, vyvoláva nesprávne konotácie v celej diskusii. Thank you. Jan would like to, to... Ďakujem pekne. Jan Břežina by sa rád vyjadril. React uh, shortly to this amendment. Stručne na, zareagujem k tomu pozmeňovacemu návrhu číslo 9. Nejde tu o pochybnosti týkajúce sa klimatických dopadov výroby a spalovania uhlia. ani pokiaľ ide o elektrárne, ale videl som ich mnoho, mimochodom som strávil viacero e, rokov ako e, uholný baník, takže viem, o čom hovorím, ale e, toto uhlie z týchto baní sa nahradí uhlím z akýchkoľvek iných baní niekde inde v Európe. Preto to nemá dopad na e, výrobu e, e, skleníkových plynov. Táto bilanca je dokonca negatívna, pretože musíte potom dopraviť toto uhlie napríklad, ja neviem, z Austrálie, čo je mimochodom dosť lacné. Takže v prípade Španielska prirodzenou náhradou za španielské uhlie bude austrálske uhlie priamo doručené do španielských prístavov. Takže preto som sa takto vyjadril. Nejde tu e, teda o to, ale v tomto špecifickom prípade je tá bilancia neutrálna. Ale ak máte nejaké závažné námietky, e, v tomto smere akceptujem to. Áno, bude príležitosť ešte ďalej si to objasňovať, pretože máme lehotu na predstavovanie e, pozmeňovacích návrhov až teda do 3. oktobra na obed. Prosím, rešpektujte túto lehotu. Dovtedy by sme mali mať k dispozícii už aj preklady. Ale navrhujem, aby sme nečakali na ne a e, už medzičasom pracovali na pozmeňovacích návrhoch. Naša jediná šanca, ako sa e, dopracovať pred tým hlasovaním 9. Ehm, novembra, o tejto správe, aby sme hlasovali 27. a 28. o tejto správe e, u nás na našom výbore, lebo teda času nie je e, veľa. A teraz by sme prešli k revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Lena Kolárska-Bobinská je spravodajkyňou. Chcela by som ju týmto poprosiť o prezentáciu. Dziękuję bardzo. Właściwie to e, ja wolałabym, żeby Pani jako przewodnicząca... Dziękuję. Chcela by som, aby nám pani predsednička povedala pár slov ohľadom tejto správy, pretože nevieme, čo sa deje s touto správou. A sú to nejasné, nejasne vybrané dátumy a ja teda organizačne neviem, čo mám robiť. Je potrebné, aby som vypracovala tú, eh, to stanovisko alebo nie. Ja som samozrejme na tom pracovala. Markus Piper mm, poslal pozmenujúce návrhy ohľadom tohto stanoviska, ale ja teraz neviem, že či mm, to mám ešte predniesť alebo nie. Ďakujem. Áno, je to určitá neistota, ktorú nevyvolávame my, ale vyplýva zo skutočnosti, že výbor ITRE nás ešte formálne neinformoval o tom, či budú neskôr hlasovať o tomto dokumente, pretože Európska komisia e, presunula prijatie svojho dokumentu na neskôr, ale je tu ešte stále šanca, že budeme musieť hlasovať koncom októbra lebo sa treba, lebo treba dodržiať e, tie novembrové lehoty. Ale to je iba moja domnienka, takže musíme vychádzať z domnienky, že budeme mať možnosť e, urobiť túto správu v najhoršom prípade, e, ak nebudeme teda môcť včas to predstaviť, tak by som vás chcela vyzvať, aby ste priamo na ITRE predstavili pozmeňovacie návrhy. To by bola jedna z možností a potom by sme mohli ešte aj v Strasburgu mať 18. E, oktobra mimoriadne zasadnutie. Takže toto je situácia, kde musíme byť otvorení všetkým možnostiam. Samozrejme, prvá voľba je, aby sme mali e, toto stanovisko a pracovali na ňom v najhoršom prípade. To jednoducho iba prekonvertujeme na e, priame predstavenie podmienovacích návrhov vo, výboru, vo výbore ITRE. Ďakujem pekne. Takže ja som pripravila 5 bodov, ktoré sa zameriavajú na regionálny aspekt, to je najdôležitejšie. Prebiehalo množstvo diskusí ohľadom tejto správy. Musíme tu mať záväzné ciele alebo nie. Toto je mm, najdôležitejšia, najproblematickejší bod a stále sa o tom hovorí aj v správach eh, jednotlivých politických skupín. Nevieme, čo sa udeje na tejto úrovni, ako bude vyzerať kompromis, ale mm, v našej správe sa nezameriavame na detaily, ale skôr na regionálnu oblasť. Je tu potrebná decentralizácia eh, samotného eh, konceptu energetickej účinnosti a to na viacerých úrovniach. Zameriame sa teda na energetickú účinnosť, ďalej hovoríme o iniciatíve Smart Cities. A taktiež eh, hovoríme o tom, že je veľmi dôležité eh, zohľadniť eh, šetrenie energie na regionálnej úrovni. pretože máme tu rôzne prístupy v jednotlivých regiónoch a nesmieme tu mať e, centralizovaný prístup. Ja som už rozoslala svoj text, takže nebudem e, teraz naozaj e, vysvetľovať detaily. Pán Markus Piper už predstavil pozmenujúci návrh. Hovoríme o európskej smernici. A už teraz máme eh, veľa ustanovení ohľadom energetickej účinnosti, takže myslím, že by sme sa nemali snažiť o nejaké nové riešenia, ale mali by sme rešpektovať eh, to, čo už tu existuje. A teraz hovorím o celom energetickom sektore, nielen o energetickej účinnosti, ale samozrejme hlavne o energetickej účinnosti. A nechceme vytvoriť nové texty, nové ustanovenia, ale chceme sa zamerať na riešenia a to čo najrychlejšie. Ďakujem. Neviem, či je niekto, kto by chcel doplniť to, čo práve povedala kľudňa Kolárska Bobinská. Ak nie, tak by som vás chcela požiadať, aby ste rešpektovali lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ako v predchádzajúcom prípade je to 8. október eh, poludne a dúfame, že dostaneme preklady k dispozícii pred touto lehotou a tiež by som vás chcela požiadať, aby ste si e, to starostlivo prečítali a pouvažovali nad tým, pretože regionálna politika je veľmi aktívna v oblasti príspevkov zvyšo, e, k zvyšovaniu teda energetickej efektivity a malo by to tak ostať aj do budúcnosti. Takže bolo by dobré, aby regionálna politika ostala zainvolovaná v tejto oblasti. Ak teda nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak 8. október je lehotou na e, pozmeňovacie návrhy. Bod 15 rôzne, ja osobne tu nemám žiaden podnet, e, neviem, či vy áno, ak nie, tak bod 16, aby by som vás informovať, že naše ďalšie stretnutie bude otváracie zasadnutie Open Days, teda 4. októbra. A chcela by som vás všetkých vyzvať, aby ste sa zúčastnili aspoň tých dvoch e, podujatí otvárajúceho zasadnutia Približne to bude jedna hodina pre diskusiu v Hemicycli a potom máme ďalšie stretnutie, kde my ako TER sa teraz stretneme, to je 5. oktobra, útorok o 9. je ten termín a budeme diskutovať o koheznej politike. A stratégii EÚ do roku 2020. A potom sú tam stovky podujatí e, počas Open Days. Viem, že mnohí z vás sa budú zúčastňovať seminárov a diskusí. Je tam veľmi veľa podujatí, takže bolo by dobré, keby sme boli viditeľní počas tohto podujatia. Takže to je moja posledná výzva a posledný bod programu. Ak teda nemáte žiadne body, ktoré by ste chceli ešte nadniesť, tak musím povedať, že teda sme ukončili eh, zasadnutie.